European Union plus the member states is about 2.5 billion for the year 2019. The good news is the international community is stepping up. The bad news, and I hate to say this, Národná komunita sa snaží čoraz viac a viac a prečo o tom hovorím, že nebude to stačiť. Nebude to stačiť kvôli tomu, že Európska únia, členské štáty Spojené, Spojené štáty a ďalšie medzinárodné subjekty budú musieť e, e, oveľa razantnejšie sa zaangažovať, než tomu bolo doposiaľ. Objem peňazí, ktorý je potrebný na stabilizáciu niektorých týchto afrických štátov, e, ktoré sa potýkajú s krízami bezprecedentnými, tak ak im nepomôžeme, tak som presvedčený o tom, že to priniesie katastrofické dôsledky ne, e, neriešili sme tie základné príčiny exodu v Syrii. E, e, ja uvediem príklad. Ak máme podporiť sírčana v Sýrii, je to asi 50 centov denne. A to je ten dvoj, dvojnásobok standardných nákladov, pretože ide o vojnovú zónu tento Sirčan, ktorý prvé žil v Damasku, keby, keby bol v, v, v, v Berlíne alebo Bruseli, bolo by to 50 až 100 eur denne. Plus nechcú, nechcú opúšťať domov keď sa, keď sa spýtate učečencov a presídlených ľudí interne, vieme, že títo ľudia sa e, presunú 3-4 krát v domovine e, predtým, než sa odhodlajú opustenie, či je to Čad, Niger, e, Burkina Faso. Ľudia neodchádzajú z domoviny až po, až po, až po viacerých úvahách. Je potrebné riešiť problémy pri zdroji. Ak sa neriešia problémy pri zdroji, eh, tak jednoducho tie problémy sa len rozrastajú. My sme často svetkami eh, eh, locus koronavírus, Syria a ďalšie katastrofické scenáre. My využívame potraviny ako zbraň, mierovú zbraň, ako zbraň zmierenia sa e, ako, bo, ako e, nástroj proti extrémizmu, pro, proti migrácii e, z dôvodu nedostatku všetkého. Určite by sme mohli zabrnúť do detajlov jednotlivých krajín. Budete sa pýtať na Jemen, Syria, Syriu, Venezuelu, Severnú Koreu. Pýtajte sa, čo vás zaujíma. Viem, že máme obmedzený čas dnes ráno, ale vážený pán predseda, E, neviem, ako by som vás mal osloviť, predseda, je dobre. E, ja vás, e, ja vás rád privítam v, Rúm, v Ríme, v operačných centrálach, kde vám môžeme uchádzať mapy trasy, trasy pohybu extrémistov, drog, zbraní. Jednoducho, aká je reálna situácia v teréne. Čo je dôležitejšie, ilustrovať vám to, čo zažívajú ľudia v teréne. Uvediem jeden konkrétny príbeh. V minulosti sme prinášali len komodity, ale teraz je úplne iná situácia, iný svet, tak povediac. Program, ktorý bol vytvorený v 50, 60, 70 rokoch, boli jednoducho eh, sady nástrojov podporujúce rozvoj, sady nástrojov na, na potom potravinovú pomoc. Teraz to, sa to snažíme skombinovať, zabezpečiť väčšiu mieru flexibility. E, dnes riešime problémy iným spôsobom než pred 30-40 rokmi. Potrebujeme väčšiu mieru flexibility s humanitárnymi dolármi, aby sme naplnili ciele, napríklad v sahalském regióne my sme zobrali humanitárne doláre a, sme, e, e, a pracovali sme s príjimateľmi. Títo e, príjemcovia chcú nezávislí, chcú byť slobodní. Takže ako to u nás funguje? Dáme vám potraviny, ale je potrebné skultivovať pôdu E, okolo pol milióna akrov pôdy sme, e, sme revitalizovali. Je to obie, minul, za minulý rok to bol celkovo v rozloze e, polovica Belgická. Jednoducho sme to prekopali, vytvárali vodné nádrže, vytvárame, ukážem vám video, ktoré sa nazýva Polmesiac. Boli sme v jednej oblasti, kde sú najmä ženy. Ženy, ktoré sú utlačané. A my spolupracujeme so ženami aj s mužmi rovnocene. A je, a je úžasné, ako ženy s hrdosťou e, si e, kultivujú pôdu vďaka pomoci z nášho Svetového potravinového programu. A tieto ženy, e, ženy hrdo vyhlasujú nielen, že nakrmia vlastnú rodinu a vlastnú, vlastnú dedinku, ale sú schopné ísť aj na trh. A, je, a potom máme možné výživové programy pre deti. Ja vám poviem, čo sa deje. Migrácia z dôvodu nedostatku zrazu zmizne taktiež e, vplyv Al-Kaidy a e, iných e, skupín pokl- poklesne. Konflikt medzi E, farmármi a inými skupinami tiež e, vymizne. Čiže všetko toto sa dá ekonomicky kvalifikovať. Je to oveľa lacnejšie riešiť koreňové príčiny, ako ich nechať tak. A je to v záujme vnútornej národnej bezpečnosti e, v danej krajine a je to v záujme všetkých krajín na svete. Ďakujem veľmi pekne za to, že som pred vami mohol vystúpiť. Teraz um, už odzdám slovo späť pánovi predsedovi a prípadne odpoviem na vaše otázky. David Beasley for... Ďakujem veľmi pekne, pán Beasley, za úvodné vyjadrenia. Kolegovia, teraz máme približne 30 minút, minút na výmenu eh, názorov eh, s pánom výkonným riaditeľom eh, Svetového potravinového programu. Pán Bisli, hovorili ste o Sudáne čoskoro e, začiatkom apríla pôjde do e, Sudánu a Etiópie delegácia z Európskeho parlamentu, čiže je to pre nás veľmi e, zaujímavá krajina a bolo pre nás veľmi zaujímavé, keď sme počúvali vaše optimistické názory na tieto krajiny, na rozdiel od toho, čo zvyčajne čítame. Takže dostanete 3 minúty maximálne a pán Kubilius ako prvý za EPP. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán výkon riaditeľ, je to naozaj ohorujúce, čomu sa venujete a ja v podstate len e, niekoľko veľmi jednoduchých otázok. Hovorili ste, že váš rozpočet sa zvýšil zo 4,5 na 8,5 miliardy. E, čo by ste si vyželali? E, aký, aký rozpočet by ste v tejto chvíli chceli mať vy ideálne? A druhá otázka sa týka zmeny klímy. Ak, ako to vidíte do budúcnosti? Čo predpokladáte, ak sa teda zhodneme eh, na tom, že eh, teda zmena klímy naozaj eh, existuje, že teploty sa, teplota sa bude zvyšovať, tak pravdepodobne sa bude viac mm, investovať do programov v Afrike. Takže ako to vidíte mm, v desaťročnom horizonte? Aké Aké sú vaše odhady? Aký e, rozpočet bude potrebný na to, aby sa podarilo situáciu stabilizovať? Chcete, chcete odpovedať po jednom na otázky? Um, myslím, že odpoveď znie približne 12 e, mili- miliard, 12 miliard um, dolárov, ale v podstate ide o naliehavý humanitárny kontext. E, na to, aby sme e, mali skutočnú e, potravinovú bezpečnosť, tak by to bolo ešte vyššie. Treba na to nazerať aj z krátkodobého hľadiska. Máme určité strategické programy, charita a filantropia. Um, v podstate je riešením len v niektorých krátkodobých eh, situáciách, eh, v prípade napríklad eh, zásahu monzunom Mozambiku alebo podobne, ale približne 12 miliard, no, 12 miliard dolárov. Ale v podstate e, sú rôzne názory na to, aké sú účinky zmeny klímy. E, nechám vás, e, aby ste si o tom vytvorili svoj názor, ale poviem vám, čo sa deje v teréne. Približne o 20-30 rokov očakávame 200 miliónov vnútorne presídlených alebo presídlených osôb z dôvodov extrémnych vplyvov počasia. V súčasnosti máme 95 miliónov osôb, ktoré sú um, výrazne zasiahnuté zmenou klímy. 29 miliónov je na pokraji um, hladomoru, ako som už spomínal. No a v podstate my by sme chceli urobiť to, um, uvediem ako príklad, napríklad v, uh, v Afganistane. Tradične by sme v podstate len priniesli určité kom- komodity, ktoré rozdelíme ľuďom v oblastiach ako um, tie, ktoré sú postihnuté um, konfliktom, ale, ale v podstate sa zvyšuje buď cena plodín, alebo e, sa hlasuje. Čiže my donorom hovoríme v takej situácii, namiesto, namiesto prinášania komodít e, z, z vonku, dajte nám skôr hotovosť e, v produktívnych oblastiach Afganistanu, to dáme polnohospodárom a z, vyprodukujeme um, um, väčšiu, väčšie množstva s rovnakými finančnými prostriedkami a nakúpi sa za to aj technické vybavenie. Čiže mm, v podstate to poskytne ekonomickú príležitosť jednej oblasti Afganistane. Napríklad e, následne sa potom táto e, komodita vyvezie do iných e, regiónov Afganistanu a potom keď dôjde k asanácii postihnutých pôd a regiónov a taktiež sa tak môže podariť predchádzať suchá. No a poviem aj, ako je, aký je odlišný život teraz. Um, um, deti už v súčasnosti nemusia opúšťať svoje domovy už kvôli Talibanu alebo iným skupinám nemusia opúšťať svoje svoje eh, domovy, majú k dispozícii eh, pitnú vodu, takže život sa zmenil. A to je ten rozdiel, keď prídeme do týchto rehabilitovaných oblastí, tak eh, um, tu máme príjemcov. Za posledných 10 rokov sme, sme plánovali teda celé milióny venovať týmto príjemcom za posledný rok sme vybudovali um, tisícky kilometrov ciest, uh, a taktiež sme vybudovali um, kanály, vodné kanály. Um, takže bojujeme uh, v podstate uh, takýmto spôsobom a hľadáme riešenia v teréne, aby títo ľudia um, neumierali práve na mieste. Po, poskytujeme im krátkodobé riešenie na to, aby ľudia nemuseli v týchto regiónoch eh, umierať a, a to zabezpečuje naozaj obrovské rozdiely v týchto regiónoch v porovnaní s predchádzajúcim obdobiam a um, v podstate hovorím len povrchne, ale platí to aj pre iné regióny, kde sú problémy ešte rozsiahlejšie v Južnej Afrike a podobne. Takže chceme získať e, väčšiu flexibilitu, e, pokiaľ ide o nakladanie s finančnými prostriedkami, aby sme vedeli priniesť takéto, takéto riešenia, pretože situácia je naozaj zložitejšia, ako to bolo pred 30 rokmi. Ďakujem veľmi pekne, pán Šimoševič, SAD. Ďakujem veľmi pekne. Mm, mm, istá delegácia um, tohto parlamentu v oktobri minulého roku navštívila uh, vašu centrálu a zástupca generálneho tajomníka, ktorý zodpovedá za podobné témy, um, v podstate vystúpil a urobilo to na nás veľký dojem. A chcem povedať, že aj to, čo ste, o čom ste hovorili e, vy e, dnes, bolo pre nás veľmi dôležité a veľmi zaujímavé a myslím si, že tieto vaše činnosti v daných oblastiach zasluhujú veľké ocenenie. Mám niekoľko otázok. Pri viac, čoraz viacerých príležitostiach okrem e, tradičnej pomoci v podobe poskytovania, podobe poskytovania potravín, tak Ehm, ehm, hovor, ste hovorili aj s miestnymi problémami s, s hotovosťou. Ako to riešite? Taktiež ste spomenuli ehm, medzi krajinami, ktorým pomáhate aj Severnú Koreu. Ja musím povedať, že som trochu prekvapený um, touto informáciou. Je to pre mňa nové. Mohli by ste prosím o tom povedať nejaké bližšie podrobnosti? Chcete prosím odpovedať eh, okamžite? Keď som pred troma rokmi um, nastúpil, tak som um, veľa váhal, pokiaľ ide o hotovosť, pretože často sa môže dostať do rúk nesprávnych ľudí a to nechceme, ale môj tým mi vysvetľoval, ako využívame hotovosť, kedy využívame hotovosť a aké sú príležitosti, ako zabezpečiť to, že um, finančné prostriedky od donorov sa dostanú do správnych rúk. Čiže keď som nastúpil, tak sme mali uh, niekoľko miliónov dolárov v hotovosti a v súčasnosti e, výdavky e, v hotovosti dosahujú 2,5 miliardy dolárov. Ehm, dobrý príklad z Jemenu potravinová e, e, pomoc tam bola potrebná, e, boli tam problémy ako so zvyšovaním cien komodít na trhu a podobne, podobne ako v súčasnosti v Syrii. Nebudem teraz hovoriť o podrobnostiach, ale keď môžeme zasiahnuť v niektorých regiónoch, takže neposkytneme komodity, ale poskytneme mm, hotovosť a využijeme e, biometrické údaje na to, aby sme naozaj e, dali tieto prostriedky správnym e, príjemcom, pretože v, v, v Jemene je 30 miliónov obyvateľov a 17 miliónov um, v podstate e, im poskytne potravinovú pomoc, ale, ale keď im poskytneme hotovosť, tak to umožní znížiť e, ceny komodít a to pomôže aj ostatným ľuďom. Takže e, v podstate historicky sme poskytovali len komodity. Ešte pred 5 rokmi to tak bolo, ale v súčasnosti až 58 až 60 poskytovaných e, e, prostriedkov je v hotovosti, čiže snažíme sa tam, kde je to primerané, e, investovať alebo teda pomáhať formou hotovosti. Vlády nám dávajú hotovosť a v podstate poskytujeme komodity a a hotovosť, pretože keď máte nedostatok, tak využijete, čo je potrebné. Ale niekedy, niekedy e, v niektorých oblastiach neexistuje trh, e, tak tam je potrebné jednoducho priniesť a použiť tie komodity. Ale ak je v danom regióne dostatočne stabilný trh a ak môžeme využiť digitalizáciu a biometrické údaje bez toho, aby sme sa obávali e, podvodov a korupcie, tak vtedy využívame hotovosť. Biometrické údaje a digitalizácia sú um, Eh, užitočné ehm, v minulosti to bolo 15 miliónov eh, digitalizovaných príjemcov, v súčasnosti je to 50 miliónov, takže to je obrovský počet. A keď ehm, eh, využívame teda biometrické údaje aj pre komodity, aj pre hotovosť, ale, ale tá, tá integrita systému je oveľa lepšia, keď je systém e, zdigitalizovaný, keď využívame biometriku a nepochybujeme o tom, ako sa to využije. Čiže máme parametre pre každú krajinu a um, vždy uh, v podstate Niektorí, niektorý z, naši, z nášho týmu a expertov by vám mohol vysvetliť podrobnejšie. Ale napríklad e, vezmime si Libanon. Ak v Libanone nepoužijeme komodity, e, nakrmíme 5 e, miliónov ľudí ak, ak by sme to uh, takto nerealizovali, tak by to malo obrovské, obrovské dôsledky, ale um, ak by sme teda využívali eh, len eh, komodity, tak by to mohlo výrazne narušiť eh, trh. Takže my musíme jednoducho na základe hospodárskych záujmov rozhodnúť, aké sú mm, mm, najvhodnejšie modality. No a potom mm, využívame donorov na to, aby poskytli pomoc. Napríklad v Libanone sme identifikovali viac ako 500 malých obchodov a sírsky utečenci napríklad majú e, niečo ako e, kreditnú kartu, ktorá využíva biometrické údaje, a hoci nie vždy, ale môžu e, nakúpiť len určitý počet položiek v danom obchode, ale stimuluje to miestne hospodárstvo v Libanone a tým sa umožňuje stabilizovať ich hospodárska situácia, pričom dostávajú títo ľudia, títo utečenci väčšiu slobodu, aby, aby mohli v podstate začať viesť normálny životný štýl. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej. A ešte Severná Korea, áno. Severná Korea, nuž... Ehm, rokovali sme so Severnou Koreou a niektorými uh, veľkými donormi, uh, pokiaľ ide o uh, teda veľké e, stopy v v Severnej eh, um, Korei, pomáhame pol miliónu ľuďom mm, a eh, robili sme veľkú analýzu v jesení. Severná Korea je eh, veľmi znepokojená svojou situáciou, rokujeme o tom o tom, ako teda zabezpečiť prístup a nezávislosť a podobne, pretože donory sa veľmi znepokojovali, že, že určení príjemcovia nedostanú tú príslušnú potravinovú pomoc, že by e, to mohlo ísť skôr armáde a podobne, čiže prebehli veľmi podrobné rokovania a vyjednávania, no a boli sme veľmi blízko ku konečnému závoru, pričom následne Ehm, následne vstúpila do toho Čína, poskytla 500 ehm, ehm, miliónov metrických eh, tón pomoci, takže hneď to hm, skončilo. A v podstate v súčasnosti, neviem, tento týždeň práve na tom pracujeme, tak e, neviem, či sa situácia zlepšila, pokiaľ ide o, to, mm, či teda Čína stále prináša takéto komodity. Neviem, ako je to dnes, ale snažíme sa e, posudzovať realitu. Koronavírus e, spôsobuje naozaj veľký prítok služieb a tovarov do tohto regiónu, takže opäť sa tomu budeme venovať. Južná Kória Mm, tiež ponúkala 500 tisíc metrických tón pomoci, ale Severná Korea to zatiaľ e, odmieta, ale Švédsko, Švajčiarsko um, e, tiež poskytuje niekoľko miliónov dolárov a určité financovanie, ale, ale my sme stále najväčším donorom ale v podstate ehm, Čína takto, takto, takto zavádza tieto komodity cez, eh, cez vojenský systém v Severnej Korii. Nemám žiadne otázky od skupiny eh, Renew, tak dostáva slovo eh, zástupca zelených. Ja by som rada po nemecky položila moju otázku. Srdečná vďaka za mm, vašu prednášku, za vašu správu. Chcela by som sa vyjadriť e, k štátu Sýria. E, vojna v Sýrii e, je geopoliticky motivovaná zástupnícká vojna, nie občianská vojna. A je tam 900 tisíc utečencov, z toho 60 detí a mládeže a oni e, utekajú teraz z Idlibu, čo má byť vlastne zóna deeskalácie. Ah, there's no Oh, okay. I didn't know. <laughs> I restart? Mám eh, začať eh, od znova, prosím. Testujem mikrofón. Could the English interpreter say something? Mohli by... Mohli by prosím anglickí tlmočníci niečo povedať? Teraz už, už to funguje, ako sa zdá? Prepačte. Uh, now it's working. Now it's fine. Dobre, tak to funguje, v poriadku. Ich beginne dann noch ein... Začnem ešte raz. Vojna v Sýrii je zástupná vojna, nie je to občianská vojna, ako sa často hovorí. Hovoríme tu o 900 tisíc utečencov, 60% sú deti a mládež, eh, ktorých eh, verejnosť nevníma oni e, sami označujú e, útek z e, Idlivu, tzv. zóny deeskalácie, ako jedna z najnebezpečnejších vecí, ktoré sa dajú teraz urobiť. Vy ako organizácia pre pomoc, jedna z najväčších na svete, 1,1 milióna ľudí mesačne dostáva vašu pomoc a v, v západnej Sýrii 60% eh, tých eh, ľudí uteká eh, k susedom. A moja otázka je, ako sa vysporiadate s touto situáciou a s tým, že Turecko začalo budovať pevné obydlia, chce začať budovať obydlia na sírskom území a e, aj z e, nemecká vláda to toleruje. Moja otázka na vás, je to podľa vás pragmatické riešenie, aby e, sme pracovali proti tejto humanitnej katastrofe a aké výzvy tam vidíte každodenne v teréne. Druhá otázka, že vzniká tu požiadavka na humanitné koridory. Ako vidíte možnosť realizovať tieto plány a aké parametre e, musia byť naplnené pre okamžité ukončenie vojny a mierové vyjednávania. Tiež e, sme počuli o černých e, čiarach Európskej únie pri vysporiadaní sa so Sýriou, teda, že nebudeme doričovať humanitnú pomoc a podporovať budovanie za Asadového režimu ako realisticky to vidíte a čo znamená e, toto nakreslenie čiary, červenej e, čiary pre vás ako organizáciu. Toľko z mojej strany, ďakujem. Navrhujem, aby sme si vypočuli ešte jednu otázku a, a následne pán Bizli to uzavrie. Ďakujem veľmi pekne, pán výkonný riaditeľ. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa s nami podelili o vaše názory na vec, za to, že ste prišli e, do Európskeho parlamentu. Prosím, e, komunikujte naše srdečné pozdravie vašim kolegom. Naozaj na nás urobili obrovský dojem e, um, úspechy Svetového potravinového programu aj preto, že um, poznáme históriu a um, aj niektoré um, problémy, ktoré sa vyskytovali v minulosti, takže aktuálna činnosť vašej organizácie je naozaj ohorujúca. Chcela som do určitej miery aj nadviazať na predchádzajúcu otázku a v podstate zohľadniť um, ten, tú rôznorodosť aktérov v Sýrii v súčasnosti. Ako teda v tomto kontexte vnímate možnosť efektívne reagovať na, na krízu v Idlibe, kde na, napríklad teda, kde musíme naozaj poskytovať rôzne komodity, nielen potraviny, ale aj iné, iné komodity skutočnú mm, e, humanitárnu pomoc. Sú tam e, problémy napríklad s podvýživou a podobne. To umožňuje rozvoj e, a šírenie rôznych epidémií. Na druhej strane v Afrike sa vo veľkej miere angažuje aj Čína a mm, teda ako zase mm, vnímate e, túto krízu, e, krízu súvisiacu s vašou činnosťou v prípade že sa eh, rozšíria v tejto oblasti eh, epidémie eh, aj vzhľadom na nedostatok zdravotnej starostlivosti v tomto regióne. No a ako riešite? Máte prosím špecifické programy pre, pre deti s, vážnym, s vážnou podvýživou? Videli sme Mm, rôzne e, špecifické programy e, v Kongu napríklad v predchádzajúcom funkčnom období. Takže myslím si, že je to naozaj veľmi, veľmi potrebné, vyžaduje to odlišné, ehm, odlišné e, poskytovanie potravín týmto deťom, nielen obyčajné potraviny. Ďakujem veľmi pekne, Chris Peters ako posledný. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať rediteľovi za všetko dobrú prácu, ktorú urobil a bude robiť v budúcnosti. Ja mám veľmi aktuálnu otázku. Chápem, že teraz je obrovský problém v Somálsku, Etiópii a Kenii no, kvôli zomreniu kobylkami, kde 15 miliónov kobliek zožerie každý deň 200 tón. A to je nový jav, a to tiež vy môžete riešiť. Je to niečo v rámci klimatických zmien a no témy klimatických zmien, alebo ako môžeme mm, predchádzať tomu, aby nastávali obrovské katastrofy, lebo chápem, že teraz 15 e, miliónov ľudí je bez potravy. Final round. Ďakujem. Posledné kolo a potom to musíme uzavrieť o 5 minút 10. Najprv k Sýrii. Sýria sa vyvíja neustále a v Sýrii podporujeme asi 4,8 milióna ľudí. V 2017 a 2018 kvôli našim činnostiam sme mm, dokázali znižiť celý tovarov komodít, čo zlepšilo život asi 2, 2 miliónom ľudí ale teraz kvôli kríze sa e, teraz zase zvyšujú ceny komodít e, a spôsobuje to problémy e, v tom štáte. Náš prístup v väčšine územia Sýrie sa zlepšil bez ohľadu na krízu, ale pri Vidlibe sa to mení každú hodinu. Vojenské operácie sa menia každú hodinu. Toto je mapa Sýria Turecka. E, tie e, oranžové e, oblasti sú pod kontrolou sírskej vlády, potom máme oblasti pod tureckou a kontrolou a kontrolou teroristov a potom máme frontové línie, ktoré mnohí si nevedomujú, že musíme tam zastaviť konflikt, keď presúvame potravinové zásoby Takže my musíme prejsť cez tieto vojnové e, zóny. My sme pomáhali asi 850 tisíc ľuďom len v oblasti lebo 400 tisíc z nich sú tie, ktorí boli presídlení, ale len v nedávnom období 800 až 950 tisíc ľudí bolo presunutých e, v oblasti Idlibu, čo je veľmi zložitá situácia a väčšina z potravín do Idlibu pochádza z Turecka. Ako presúvame mm, komodity do eh, Idlibu, tak máme zásadný problém s prístupom do tej oblasti. A my vyjednávame a robíme všetko, čo môžeme. Ja plánujem, že tam vyčastujem v nasledujúcich dvoch týždňoch a Marko Bak, eh, to je humanitný koordinátor, chce tam vycestovať. On e, má veľké starosti kvôli situácii v teréne a to nespomíname ani teplotu a počasie. Niektorí ľudia zomierajú kvôli tomu, že je tam teraz zima a ľudia sa tam presúvajú a hľadajú trasy úniku zo zlej situácie. A my pomáhame asi 5-6,5 miliónom ľudí v okolitých oblastiach z Jordánska, Iraku, Turecka a Libanonu. Koronavírus eh, mnohí ľudia si neuvedomujú, tam málo ľudí vôbec vie o svetovom potravinovom programe a my sme najväčší humanitný operátor na svete, ale v prípadoch, eh, korona alebo koronavírus alebo ebola, keď e, to zasiahne Afriku alebo nejaké územie, tak my sme ten mechanizmus, ktorý sa snaží to udržať, e, e, ohraničené. My sme tí, ktorí minimalizujú pohyb ľudí v týchto oblastiach, aby mohli ostať v oblastiach, kde potrebujú podporu a potom minimalizujeme šírenie tej choroby. Navonok vážna podvýživa, čo je vážna téma. My um, spolupracujeme s uh, OSN a um, s UNICEFom. Naše partnerstvo s UNICEFom je fantastické a my žiadame uh, európske firmy ako DSM, že miesto toho, že nám kupujú konkrétne produkty pre uh, vážnu podvyživu a zasielajú e, ich do Afriky. My žiadame európske firmy, aby tam prišli investovali, ako sme to robili v Rwande. A európske firmy teraz zamestnávajú miestných ľudí, 600 až 800 ľudí a e, sú subdodávky s e, miestnymi malými farmami a tiež e, vyrábajú produkty pre deti, ktoré potrebujú pomoc pri podvyžive. My teraz nakupujeme z Afriky až 7,6 miliardy e, tovaru a služieb, čím sa snažíme stimulovať miestnu ekonomiku. A čo sa týka e, kobyliek, ja som napísal tweet pred troma rokmi, takže buď FAO teraz pošle 700 miliónov dolárov teraz e, na riešenie problému s kabelkami, ale potom e, potravinový program o 6 mesiacov neskôr bude musieť minúť 1,1 miliardy dolárov. Takže to máte na výber, ale my nemáme 1,1 miliardy dolárov. FAO má vedúcu úlohu pri boji s kobylkami, ale my sme e, ten operátor, ktorý má eh, väčšiu kapacitu, takže my im poskytujeme naše nástroje, eh, letecké prostriedky, aj pozemnú dopravu a tiež eh, pracujeme a vyjednáme s Keniou a Zugandou Ugandou a teraz tie kobylky sa presunuli do Južného Sudanu, rovníkovej vlasti, ktorá už bola postihnutá konfliktom a povodňami. Takže teraz im tam ešte pribudli eh, kobylky. Koronavírus je v Afrike. Mm, asi ste videli tú jednu správu výskytu v Káhire. A nemôžem hovoriť o žiadnych dôkazoch, ale je tam veľa čínskych eh, pracovníkov v Afrike, tak viem si predstaviť, že chrípka je alebo nie, neviem, či je už v niektorých štátoch v Afrike, ale keď e, sa to dostane na úroveň pandémie, tak potom bude musieť spustiť naše mechanizmy. i ľudia e, zabudli e, na labuťu chrípku a vtáčiu chrípku, kde veľa ľudí zahynulo. Takže teraz veľa takýchto pohrom sa deje na svete. Požiare, um, Pôvodne e, kobylky, sopečná aktivita, aj zemetrasenia, takže ľudské konflikty k tomu pridávajú, keď ešte sa matka zem nahnevá, tak e, máme čo robiť. Ale keď strategicky budeme čerpať peniaze a plniť programy, tak môžeme priniesť eh, stabilitu v oblastiach, eh, ktoré sú zasiahnuté na celom svete. A o tom hovoríme, hovoríme s vodcami v celom Nemecku a potrebná bezpečnosť je kľúčová, aby sme eh, riešili tieto krízy po celom svete. Keď migrácia nebude potreba, tak potom Ehm, keď e, budeme o tom hovoriť e, za stavu, kedy nebudú nútení rodičia utekať, aby zachránili život svojim deťom, tak e, ja myslím, že tá pohroma s kobylkami je len špička ľadovca. A ďakujem za vašu podporu a opäť vyjadrím svoju požiadavku na začiatok, že Um, nech sa páči, môžete s nami ísť do terénu. Keď pôjdete e, do terénu v Južnom Sudáne, tak e, stretnite sa s našimi pracovníkmi v teréne a uvidíte, ako sa tam čerpajú tie doláre. A najväčšia požiadavka, ktorú mám na vás, keď už pracujem e, v OSN v tomto multilaterálnom kontexte, ja mám najväčšiu obavu, že EÚ, členské štáty, USA a ďalší medzinárodní darcovia. Musíme viac strategicky spolupracovať. Videl som štáty, kde Nemecko robilo niečo trošku tam, USA inde, Spojené kráľovstvo zase inde. To nám e, nedá dlhodobé riešenia. Potrebujeme e, komplexné plánovanie pre národy a hlavne e, krehké národy a keď môžeme spolu strategicky pracovať tak, myslím, že môžeme vziať tie obmedzené doláry, ktoré máme, pretože ľudia vo vašich okresoch chcú lepšie cesty a školy a prečo by mali poslať peniaze do Afriky? A keď to nebudeme robiť strategicky, tak nás to bude stáť o stonásobne viac, keď nebudeme riešiť e, tie príčiny. Takže ďakujeme za vašu pozornosť a môžete sa na nás obrátiť e, EÚ a komisia a členské štáty sú veľkými spojencami. Ďakujem, to bolo veľmi zaujímavé a je tu jedna konkrétna vec, e, ktorú máme, musím vziať do úvahy, keď e, budem cestovať do Sudanu a Libanonu, tak tiež by sme mali sa snažiť tam e, osloviť pracovníkov Svetového potravinového programu. Ďakujem a prajem vám pekný deň v Bruseli.